Dostala som od pána Roberta Ivance 40 ďalších e, signatárov som obdržala protinávrh, aby tento návrh uznesol. V súlade s ustanoveniami článku 90 rokovacieho poriadku e, sa bude o tomto hlasovať na súčasnom zasadnutí. Prosím vás, aby ste e, to dali do rozprávy ako posledný bod dnešného večera. Hlasovať sa bude zajtra. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je dnes popoludní 15 hodín. A teraz dám slovo pánovi Robertovi Evansovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako ste povedali, v pondelok večer výbor pre zahraničné záležitosti schválil uznesenie, ktoré sa týka zhoršujúcej sa situácie e, na Sri Lanke podľa pravidla 91. A situácia na Sri Lanke je naozaj veľmi vážna, ale e, čo sa vlastne deje z hľadiska humanitárnej situácie, to je vonkoncom nejasné. E, sa obávam, pani predsednička, že sú v tom, tejto snimovni veľmi rôznorodé názory a preto by som po povedala, že bolo e, najlepšie na, pripraviť e, veľmi dobrú rozprávu, ktorá sa už nedá stihnúť na tomto e, zasadnutí, ale mohla by byť na budúcom čo, zasadnutí, keďže to je iba o 10 dní. Tiež by som chcel poďakovať aj pánovi Dolovi a jeho skupine za podporu te, takéhoto konania. A ak by sme boli serióznou snimovňou, pani predsednička, bol by som za to, aby sme podporili rozpravu s uznesením na budúcej plenárke, aby sme vyjadrili, aká je zložitá tá situácia na Sri Lanke. Ďakujem kolegom vopred. Dobre, takže ja veľmi stručne, ak dovolíte, kto je za, kto je proti, kto je za takéto riešenie, kto je za takéto riešenie ešte raz. Kto je za správu? E, prosím vás, budeme hlasovať elektronicky, lebo naozaj sa v tom nevyznám. E, otváram hlasovanie, nech sa páči. Takže prosím vás, evidentne my budeme musieť napredovať veľmi rýchlo. Pán Konbendit sa hlási o slovo, ale musíme byť veľmi rýchli. Pán Konbendit. Vážená pani predsednička, ja by som E, chcel povedať iba toľko, že keď niekto niečo navrhuje, niekto sa pred hlasovaním môže vyjadriť proti. Chcem povedať iba toľko, že situácia na Sri Lanke je mimoriadne dramatická. 550 e, e, tisíc ľudí je tam uzavretých, nemôžu odísť odtiaľ, to je také isté ako v Barme a preto treba ponechať Sri Lanku na dnešnom programe, aby sme ukázali naše odhodlanie, že budeme solidárni s týmito ľuďmi, ktorí sú tam uväznení. Ďakujem. Výborne, pán Kombendit. Máme tu jasne vymedzené polia, takže budeme eh, hlasovať buď o odložení hlasovania, alebo o zachovaní, kto je za, kto je proti. Výborne, takže proti. Takže teraz budeme hlasovať. A teraz máme e, zjednodušený proces o pani Geringer de Oedenberg. Dávam hlasovať menovite, otváram hlasovanie. Všetci ste odhlasovali.